Good afternoon, colleagues. Uh, we're going to make a start. Um, you will have noticed that we... Takže, milí kolegovia, môžeme začať. Určite ste si všimli, že tu máme veľa hostí na pódiu. Taktiež sa k nám pripojila alebo na pripojí e, predseda výboru pre rozvoj od budúceho bodu. A taktiež vám teda predstavujem teraz našich hostí. Máme tu aj taktiež e, veľvyslanca. Ale na úvod pár oznamení z mojej strany, takže prosím, trochu trpezlivosti. Po prvé, schválenie programu. Pokiaľ nikto nenamieta, tak je program považovaný za schválený. Máme tu pár oznámení. Čo týka lingvistického režimu, tlmočenie nebude v dispozícii v Dančine a v Galčine a Taktiež tu máme odporúčania koordinátorov, ktoré podľa pravidla 205 musia byť odsúhlasené. Máme tu odporúčania, eh, ktoré sú súčasťou eh, vašej zložky. Tam ich môžete nájsť. Pán Mamikins je spravodajcom za SAD v súvislosti so E, spisom ohľadom regulácie prekurzorov na trhu. Bodil Valero bola e, nominovaná za spravodajkyňu pre spis týkajúci sa dohody o Frontexe. Ďalej pán Radev z EPP je spravodajcom e, ohľadom pravidiel, ktoré sa týkajú prevencie určitých trestných činov a taktiež tu máme spis ohľadom Brazílie a výnimiek z víz na krátky pobyt. Pán Zdechovský za EPP je spravodajcom pre implementáciu ustanovení zmluvy v súvislosti s posilnenou spoluprácou. Máme tu správu výboru AFKO z vlastnej iniciatívy. Výbor, predpokladám, schvaluje tento odporúčania schválené dobre. Máme tu len pár od oznámení ohľadom delegovaných vykonávacích aktov. Prosím, trochu trpezlivosti. Um, neviem, či to mám všetko čítať. Takže bude to trochu nudné, ale musím to prečítať. Takže prosím trochu trpezlivosti. Týka sa to delegovaných a vykonávacích aktov. 25. maja Európsky parlament obdržal nasledujúce. Poprvé je to e, návrh rozhodnutia komisie vykonávacieho rozhodnutia, ktoré stanovuje opatrenia ohľadom e, vkladania údajov do systému e, vstup-výstup. Ďalej tu máme vykonávacie rozhodnutie ohľadom dohody so San Bertelem, Novou Kaledóniou a tak ďalej. Máme tu teda aj lehotu na námietky. Pokiaľ chcete niekto vzniesť námietku, tak informujte pred 8. júnom náš sekretariat. 25. maja Európsky parlament ďalej obdržal návrh vykonávacieho rozhodnutia komisie ohľadom špecifikácií pre kvalitu, rozlíšenia, využívanie otlačkov prstov a taktiež snímok tváre pre biometrické overenie a identifikáciu v systéme vstup-výstup. Ďalej tu máme opatrenia pre prístup k týmto údajom, taktiež rozhodnutie v súvislosti s opatreniami na zmenu, vymazanie a týchto údajov. Ďalej rozhodnutie týkajúce sa požiadavek na výkonnosť systému vstup-výstup a napokon vykonávacie rozhodnutie, ktoré stanovuje špecifikácie a podmienky pre uchovávanie údajov v rámci systému vstup-výstup. Pokiaľ niekto chce namietať, tak namietajte pred 8. júnom. Ešte pár oznámení 31. maja sme obdržali návrh vykonávacieho rozhodnutia Rady ohľadom operačných pravidiel selekčného panelu v zmysle článku 14 odseku 3 eh, rozhodnutí eh, nariadenia týkajúce sa, ho posilnenej, týkajúce sa posilnenej spolupráce ohľadom vytvorenia úradu Európskeho prokurátora. Ďalej, tu máme rozhodnutie, ktoré stanovuje správu, ktorá obsahuje hodnotenie za rok 2017 ohľadom uplatňovania šengenského aký v Spojenom kráľovstve a ďalších krajinách. Toto bolo všetko oznamené členom výboru LIBE eh, v našom vesníku 1. 2018 2018. Taktiež 30. mája Európsky parlament obdržal vykonávacie rozhodnutia rady ohľadom odporúčania o riešení nedostatkov, ktoré boli zistené v roku 2017 ohľadom uplatňovania šengenského aky v Portugalsku, Malte, Estonsku a Švédsku. Pokiaľ ste tá počúvali, tak vám ďakujem za pozornosť. Ja to nemôžem neprečítať, ale ukazuje sa to naša interná disciplína. Ďakujem za pozornosť a teraz prechádzame k bodu 3. A ja s radosťou, ako som už povedal na úvod, vám chcem predstaviť našich hostí. Ďakujem aj kolegom, ktorí sa dostavili. Je tu Linda McEwen, ktorá je predsedničkou výboru pre rozvoj. Bude spolupredsedničkou dnešnej schôdze. Výbor v DV je zodpovedný za celú škálu otázok týkajúce sa tohto regiónu, v ktorom sa nachádza aj Niger. Takže budeme hovoriť v priebehu vypočutia o súvisiacich témach. Ďalej tu pani Saminu Lauli, ktorá je poslankyňou nigerského parlamentu a taktiež pán Agháli. Taktiež vás tu vítam. Sú to teda dvaja poslanci s ktorými sme sa stretli, keď sme boli e, v Nigerii za výbor Libe. Ďakujeme za vašu navštevu a taktiež, keď sme boli tam, tak ste prispeli k efektívnosti našej misie. A taktiež je tu veľvyslanec Mateus Paula. Ďakujem vám aj za to, že ste sa postarali o to, že táto ťažká misia do Nigeru bola nakoniec veľmi dobrá, účinná, efektívna. Je to veľmi špeciálny moment aj pre nás ako výbor LIBE, lebo misia do Nigeru nám umožnila sa pozrieť na veľmi komplikované otázky, ktorým čelia tranzitné krajiny. Taktiež sme hovorili o našej nedávnej navšteve v Líbii. Tam sme taktiež hovorili o našej práci s IOM aj teda na tému problémov, ktorým čelia tranzitné krajiny. No a dominantné témy v tomto regióne sú napríklad humanitárna pomoc a holistický prístup k tejto otázke. A preto už sme toto vypočutie zorganizovali spoločne s výborom DV. A máme tu aj ďalších rečníkov, pán Kesada, ktorý je z IOM, je vyšším úradníkom pre regionálne nadzovú situáciu a špecialista na krízy. Ďalej tu je pani Roy Granjon z UNHCR, je tu pán Denis Avo, ktorý je riaditeľom Európskej kancelárie Červeného kríža a taktiež Majla Majga Ibrahim, ktorá je koordinátorkou, alebo oh, pardon, ktorý je koordinátorom nigerských projektov eh, zdravotníkov, svetových zdravotníkov Belgicka. Taktiež, čo sa týka našej misie do Líbie od 20. mája, rád by som tu požiadal kolegyňu Lindu McEwen, ktorá je predsedničkou výboru pre rozvoj, aby k tomu prednesla krátky úvod. Ďakujem, Klod. Myslím, že máš pravdu. Je dôležité, aby naše dva výbory úzko spolupracovali na týchto otázkach, ktoré sa týkajú rozvoja a migrácie, pretože vidíme, tu stále viac politického dôrazu na migráciu, napríklad aj v Taliansku. Je to teda veľmi dominantná téma, ale taktiež vidíme stále viac európskych finančných prostriedkov, ktoré sú určené pre migračné politiky členských štátov. Máme tu teda aj externé aspekty migrácie, ktoré potom sú súčasťou našej politickej agendy. Nigeria je jedným z kľúčových partnerov v Afrike je to krajina, ktorá čelí veľkým výzvam. Určite o nich budeme ešte dnes počuť od našich hostí. A názov našho vypočutia je, ako môžeme podporiť Niger. Jeden z najlepších spôsobov je samozrejme dlhodobá rozvojová pomoc. EÚ je najväčším rozvojovým partnerom Nigeru. Nedávno došlo k poločasovému vyhodnoteniu Európskeho rozvojového fondu a Európska komisia vtedy navrhla navýšenie alebo dodatočné financovanie určené na našu bilaterálnu spoluprácu a to o 90 miliónov eur. Takže pôvodne to je e, to bolo 596 miliónov, teraz je to 676 miliónov a toto pôjde na rozpočtovú podporu vlády, aby mohli lepšie implementovať svoje sociálne politiky. A vieme, že jeden z hlavných dôvodov, prečo ľudia odchádzajú, je nedostatok sociálnych služieb. My sme vždy tlačili na to, aby aspoň 20 peňazí z rozvojového fondu bolo využitých na podporu sociálnych služieb. Ďalšia oblasť, kde EU investovala, to boli trastové fondy. 230 miliónov eur na projekty v Nigerii. Ja som v Nigerii nikde nebola, nikdy nebola, ale bola som v Ugande napríklad a tam som videla, ako sa tam tieto financie využívajú. Takže z rozvojového pohľadu je dôležité, aby naše peniaze tam išli na projekty, ktoré zlepšia kvalitu života ľudí v krajine pôvodu, ale taktiež nechceme len zlepšovať životy migrantov, ale všetkých, celých spoločenstiev. Je to teraz samozrejme otázka pre parlament, ale ako dohliada na tie trastové fondy. Toto je dôležitá vec. A preto náš výbor vytvoril špecifickú pracovnú skupinu, ktorá má za úlohu dohľad nad trastovými fondami. E, pri predsedničku je Eli Schlein. Máme tu afrických poslancov. Je dobré, že ste tu a môžete sa taktiež vyjadriť. A taktiež v Abidžane sme sa stretli, my, európsky poslanci, s našimi africkými naprotivkami a toto je dôležité, treba to tom diskutovať ako politici. Isté, nám boli naši kolegovia vysvetlia svoj pohľad na vec a budeme potom môcť lepšie spolupracovať. Takže Predseda Claude. Tento týždeň je veľmi dôležitý pre rozvojovú politiku, pretože v Bruseli máme teraz Európske rozvojové dni. To je obrovská konferencia, tam sú pozvaní rôzni hostujúci rečníci z celého sveta, ktorí sem prichádzajú pohovoriť o našej rozvojovej politike. V stredu sa odohrá špecifický panel ktorý hostuje náš výbor a tento panel bude na tému detskej manželstie. Máme tam troch ministrov z Nigeru, ktorí sa zúčastnia na tejto akcii v stredu, takže je dobré, že dnes tu máme príležitosť hovoriť s nigerskými poslancami o našej spolupráci. Dúfame, že politická spolupráca medzi nami bude naďalej pokračovať. Čo sa týka riešenia dlhodobých problémov v Nigerii. Toto by malo byť našou prioritou. Ďakujem, Linda. Môžem len sa pripojiť tomu, čo povedala Linda, predovšetkým ohľadom financovania. Vieme, že sa čoraz viac financujú otázky migrácie, ale je treba si vytvoriť holistický prístup v rámci našich politik v EÚ. O tom sme diskutovali aj minulý týždeň v súvislosti s Líbiou. A kolegovia ma požiadali, aby som krátko, slúbim, že naozaj krátko, poreferovala o našej návšteve v Líbii. Bola to ad hoc delegácia v Líbii, ale týka sa to otázok, ktorými sa zaberá náš výbor, aj výbor DV. Takže ešte pár slov k Libii a potom sa vrátime k Nigeru. Je to dôležité na tú misiu sme sa vydali ako súčasť iniciatívy, ktorá má zaručiť, že parlamentná delegácia sa pozrie na situáciu v teréne. Toto sa nestalo už od roku 2012. A pani Mogherini o tom tiež hovorila minulý týždeň. Takže len pár slov k tomu, čo tam stalo v priebehu navštevy Tripolisu. Sme, veľmi od, sme boli veľmi dobre informovaní ohľadom politickej aj hospodárskej situácie. Myslím si, je celkom jasné, že pokiaľ pred voľbami nebola alebo nie je hospodárska stabilita, tak toto je problematické. Takže sme sa pozerali nielen na otázku migrácie ale aj na tieto aspekty. No a v kontexte vypočutia o Nigerii, tak sa tak chcem ešte hovoriť o situácii s migráciou v Líbii. Stretli sme sa s ministrom zahraničných vecí a taktiež vicepremiérom, taktiež primátorom mesta Torga. Kolegovia, ktorí sledujete situáciu v Líbii, tam je taká situácia, že ešte 50 tisíc obyvateľov e, sa nemohlo vrátiť do svojich domov po tom, čo v 2011 bola revolúcia, začala revolúcia v Mizoráte. No a po druhé, taktiež sme sa pozreli do Tarika Sika, toto je detenčné centrum, podmienky podľa nás tam boli otrasné. A samozrejme, môžeme to hovoriť ešte neskôr, ale je dôležité, aby sme vám o tom poreferovali. A, tak samozrejme sme žiadali od e, úradov, aby tam urobili konkrétne opatrenia, konkrétne kroky, prípadne uzavreli tieto centra. Máme taktiež to súvislosti s právou pancéry, o tom sme hovorili minulý týždeň. Takže je tu veľa vecí, ktoré by sa dali povedať o tejto súvislosti, ale len krátko, aby sme mohli prejsť k Nigeru. Takže hovorili sme o aktualizácii stratégií OSN, predovšetkým čo týka IOM a UNHCR. Hovorili sme aj s miestnymi mimovládkami, nie ich tam veľa, s Amnesty so zdravotníkmi, s lekármi bez hraníc. No a máme tam plán OSN, ktorý má e, zlepšiť alebo vyriešiť politickú situáciu. Máme tam stanovené ciele pre rok 2018. Kolegovia, ako viete, tak Líbia má ten problém, že sú tam inštitúcie, ktoré sa, za, ktoré sa vzájomne blokujú, dochádza tam k ozbrojeným konfliktom, do, prichádzajú tam o život civilisti, tento konflikt sa prelíva aj do ďalších regiónov, takže o tomto sme hovorili. Ďalej otázka prerušenia dodávania alebo dodávok základných služieb, o tom, čo hovorila Linda, základné služby, problémy so zdrojmi v niektorých častiach krajiny, predovšetkým na juhu, Taktiež nás upozornili na to, že sú tam silne narušené migračné vzorce, Taktiež, čo sa týka ťažby ropy, tak v niektorých eh, častiach krajín to funguje, v niektorých nie. A na záver, čo sa týka pobrežnej stráže, s týmto ukončím. Ale toto je dôležitá otázka pre náš výbor v kontexte pobrežnej, otázky pobrežnej stráže a schôdzi, ktoré sa odohrali, sme zopakovali, že EÚ podporuje Libijskú pobrežnú stráž, ale že by sa nemali riešiť otázky bezpečnosti a manažmentu hraníc, ale aj ľudských práv a že všetko by, všetká pomoc by mala závisieť od ich schopností rešpektovať ľudské práva migrantov a utečencov v Líbii toto taktiež um, bude podmeňovať prípadne navýšenie financií. Tie schôdze na túto tému boli dosť ťažké. Určite príde ešte ďalej detajlov neskôr, ale samozrejme tie schôdze, ako hovorím, boli veľmi ťažké. Týkali sa otázky pobrežnej stráže, Hovorili sme to taktiež tú disku, kde sme boli pár týždňov predtým. Takže toľko k liby, o tom budeme ešte diskutovať trochu neskôr. No a teraz prechádzame k otázke správy z Nigeru. Ja to tu čítam, je to veľmi dlhé, neviem, či to kolegovia ešte sledujú, takže možno, ako budeme postupovať, prejdeme priamo ku kolegom, ktorí boli súčasťou delegácie do Nigeru. Bolo tam veľa prvkov, ktoré boli dôležitými aspektami tejto návštevy, ale aby to bolo trochu prehľadné, tak prosím, kto je tu s kolegou? Frank je tu a tí ďalší dvaja. Len ty, Frank. Samozrejme, nie si tu len ty, tak som to nechcel povedať. Si veľmi dôležitý. Len možno niektorí to všetko na teba vždy hodia. Myslím, že Frank so mnou bude súhlasiť. Taktiež bol čiastočne zodpovedný za túto dôležitú návštevu. Ako správne Linda povedala, že to bola veľmi dôležitá návšteva, efektívne stretnutia s kolegovmi z africkej strany, ktorí nám pomáhali. Bol tam veľmi obšírny program. Pôvodne to tak nebolo zamýšľané, ale nakoniec sa to celé tak rozvinulo. Ale uskutočnili sa všetky e, dôležité stretnutia, ktoré e, sme chceli zrealizovať, to je dôležité. Mohli by ste e, nám ešte stručne popísať e, túto e, cestu delegácie z vášho pohľadu? Potom by sa mohli vyjadriť ostatní kolegovia, a aj teda ďalší členovia delegácie. Ďakujem pekne, po zmenili pretože o to ide v našom výbere, keďže výbor Libe išiel do Nigeru a nie iný výbor, napríklad výbor bez na špičky, našej agenty, aspoň teda pre miestne orgány. Nie, oni sú krajinou tranzitu, oni e, migráciu poznajú už väčšine a tak to tak aj zostane, že e, teraz teda pasívne e, nám to bolo vysvetlené počas našich stretnutí keď teda poznáme tento uh, fenomén, ak Niger e, zlíha, tak to bude mať teritoriálne vákuum, uh, kde v iných uh, oblastí a krajín uh, v okolí, kde môžu byť ohrozované. Takže Niger je naozaj porovať na to, aby krajina neskolabovala. Naozaj tu môže hroziť vákuum tou zlou správou je, že migračný e, tlak sa teraz znížil práve v tejto oblasti na tejto migrácii. Tak podporujeme e, že Sang Sahel, to je absolútna priorita. Mauritánia, Nigérii, ani v Mali je to čoraz menej prípad Burkiny Faso a pokiaľ ide o čat, tiež by sme o tom mohli diskutovať, takže v Saheli toho treba urobiť veľa, ale teritória z ich strany. Ďakujem e, pekne. Máme tu detailnú správu o Nigerii. Každého vyzývam, aby si ju prečítal. Chcel som e, sa vyjadriť len k pár kľúčovým e, bodom z toho, čo Frank povedal aj Linda ešte predtým. čo nám otvorilo oči v Nigérii. To bola vlastne tá chudoba, je to možno druhá najchudobnejšia krajina sveta je obkolosená krajinami, ktoré majú veľké problémy, Mali aj ostatné krajiny, ktoré sa pasujú s mnohými problémami. A pokiaľ ide o otázku migrácie, Niger, mnohí e, teraz Nigeru, tým sa nikdy nepodarí dosiahnuť Európsku úniu. Niger je krajina, ktorá je vysoko odolná napriek e, výzve chudoby. E, je e, tranzitnou krajinou, neexportuje ona sama ľudí a to je to e, kritické na Nigérii. A ľudia, ktorí e, sú e, teda na tranzite, tak sú často e, vracaní. O tom sme diskutovali s kolegami z IOM, čo to presne znamená. Čo to znamená byť vedľa Líbie, Burkiny, Faso, Čadu, časti, ktorú kontroluje Boko Haram a tak ďalej. Stretli sme migrantov v tábore IOM, ktorí prichádzajú z týchto krajín a teda e, uvedomili sme si, čo to e, znamená, aká záťaž je to pre Niger, že sa musí e, pasovať s týmto všetkým. Nemyslím si, že som bol niekedy na nejakom výjazde, kde by nám celú situáciu takto Ehm, zdlhavo opisovali eh, naše kontaktné osoby, takže naozaj kriticky dôležité je, aby sme eh, stabilizovali región. Ehm, zabrali sme sa situáciu v Saheli s mnohými medzinárodnými organizá- mimovládnymi organizáciami, z IOM. UNHCR a mnohými ďalšími mimovládnymi organizáciami. Bolo ich naozaj veľa, ktoré pracujú v teréne e, v Nigérii, v Akades. Takže prečítajte si prosím túto správu ale tým hlavným posolstvom je, že to je krajina, ktorá neexportuje svojich ľudí, ale je transportnou krajinou, tra, uh, tranzitnou krajinou je to aj o e, Tunísko a podobne, takže táto krajina sa musí vyrovnávať s mnohými otázkami. Budú ma zaujímať aj názory ostatných kolegov. Ďalšími členmi je pani e, Kienga a pani e, Kacbile, ktorá tu nie je, takže ja by som uh, teraz dal slovo pánovi Mateusovi Paulovi z delegácie EÚ v Nigérii. Eh, v jednom eh, bode všetci eh, zmizli a pán veľvyslanec sa naozaj postaral, aby teda naše kontaktné osoby sa opäť znova vrátili, aby sme boli v kontakte, v diskusii, takže vám veľmi pekne ďakujem. Máte teraz slovo na 5 minút, aby ste zhodnotili aktuálnu situáciu. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda a pani predsednička, dámy a páni. V prvom rade by som vám chcel poďakovať za to, že ste zorganizovali túto cestu e, výboru e, Líbe do Nigeru. Bolo to veľmi dôležité pre naše partnerstvo s touto krajinou a Dôležité bolo, že ste aj e, pozvali nigerských členov parlamentu a ukázali ste im, aké dôležité dynamické naše partnerstvo EU-Niger. Veľmi stručne k výzvam, pre ktorými Niger stojí. Tie sú e, veľmi e, dôležité. Niektoré z nich už boli spomenuté, takže budem stručný. Bezpečnostný vývoj. To je naozaj kľúčové e, slovo, pokiaľ ide o vývoj v Nigérii. Pokiaľ ide o rozvoj, je to najchudobnejšia krajina sveta. Veľmi odolná, ale veľmi chudobná. Čili najvyššej e, miere demografického príjmu Takže to je veľká výzva. 5000 detí aj krajiny. A sociálne služby, potravinová bezpečnosť sú tiež veľmi nestabilného regiónu s Líbiou, Mali, Boko Haramom z juhu. Napriek to prítomnosť štátu v krajine e, s jeho službami a práve v tomto kontexte EÚ reaguje, snaží sa 690 miliónov eur od roku 2014 do roku 2018 E, či na podporu pre utečencov, pre migráciu, pretože tu je migrácia, terorizmus, obchodovanie, obchodovanie zbraň. Bezpečnosť treba pomáhať e, nigerskej vláde e, z, v, tej, v tejto oblasti. Trénujeme napríklad políciu, sú tu napríklad. Okrem toho, zo strany Boko Haram. Máme tam e, e, teda Boko Haram nie je e, ešte premožené, ale bolo tam došlo, aby sme mohli napomáhať napríklad v oblasti odborného vzdelávania. Pokiaľ ide o migráciu, máme tu e, núdzova týkať e, pašerákov, pretože sa tu vytvorila paralelná ekonomika. Mladí ľudia pracujú v tejto oblasti. E, Takže stručne eh, by som chcel povedať toto. Samozrejme dôležitá je tu situácia v Líbii, tam má veľký vplyv a takisto aj uh, zjednodušenia znovu sa, ekonomického znovu začlenenia sa vo svojich krajinách pôvodu. A máme tu aj problematiku útek. Pán predseda, vám aj delegácii, ktorá zavítala eh, do Nigéru. Myslím si, že to veľmi prispelo eh, k posilneniu partnerstva hm, s touto kľúčovou krajinou pre Európu a bol to veľký príspevok eh, že ste teda boli v kontakte aj s... Dostane sa minul Lauli, člen eh, Národného parlamentu My proti apartheidu a tiež e, siete na vytváranie alternatíve. E, Náša parlamenta siete pozostáva zo štýmárne na dve oblasti. Snažíme sa do toho zapojiť všetky subjekty. Jednak toho, že sme zorganizovali viacero informačných podujatí takýchto dní. Ďalej, druhou oblasťou, e, ktorej sa venujeme, je plán, ktorý má tri hlavné osy. Prvá os súvisí s rozvojom siete, ďalej druhá. Mm, Niger nie je krajinou, ktorá by mm, bola krajinou pôvodu eh, pre mnoho, aby táto migrácia prebehla eh, v spravodlivom, férovom štýle a tiež, eh, aby prebiehala v našej krajiny. Dozvedela som sa, že táto schôdza som navštívila región DIFA s ostatnými poslankyňami, sme navštívili tieto ženy, stretli sme sa s nimi, navštívili sme tento utečenský tábor, kde ži- dostávali viac humanitárnej pomoci, sú to ženy a deti. Môžem vás ubezpečiť, že som naozaj eh, bola veľmi eh, zasiatri tri rôzne miesta a na jednom z týchto miest eh, žije viac ako 10 tisíc. Táto téma toho, že mnohí ľudia v Nigerii mm, nie sú v pohytu nie je. Viem, že s ňou ste sa o tom rozprávali, možno príde o niečo neskôr medzi nás. A teraz veľkým potešením môžem privítať Manu Gali, ktorý je členom Národného zhromaždenia v Nigerii. Ak nám niekedy eh, záleží, ak teda hovorí viac, tešíme sa, že prišiel, ďakujeme mu tým za pomoc, ktorú nám poskytol. Približil nám dianie v kontexte migrácie eh, v okursku Agades. Nech sa páči, pán Máno Agali, máte slovo. Ďakujem za slovo. Najskôr by som sa chcel poďakovať za pozvanie, za to, že mám priestor vyjadriť sa na tomto stretnutí v nadväznosti na vašu návštevu v Nigerii. Ďakujem pekne za vaše slova, pán veľvyslanec e, Európskej únie v Nigerii. Ďakujem všetkým, ktorí sa e, zúčastnili tejto cesty do Nigeru. Chcel by som sa vyjadriť k Nigeru. Chcel by som priblížiť eh, koniec 90. rokov, v skratke, ak dovolíte. Vtedy Niger zaznamenal eh, rebelské obdobie, vtedy sa prijadli mierové zmluvy, ktoré boli dodržané, ale jeden z aspektov eh, týchto mierových dohôd bol aj v tom, že bývalí bojovníci sa mali zapojiť späť do spoločnosti. Mnohí z nich sa e, rozhodli uberať cestou e, transportu migrantov. Pre nich to bolo veľmi lukratívne a vtedy ja som pracoval na Vysokom komisariáte, ktorý mal na starosti opätovné nastolenie mieru. Teda, ja som z regiónu Agadez, ako povedal pán predseda, ale pracoval som na tejto téme, ktorá sa týkala migrácie vtedy pre nás sme sa zaoberali teda týmito bývalými bojovníkmi, ktorí boli kedysi rebelantami, snažili sa presadzovať mier. Oni si našli migrantov, ktorí e, chcú cestovať do Európy, začali ich prevážať do Európy. Nikomu to vtedy nevadilo. Nikomu to neprekážalo. Potom e, nastalo ďalšie rebelské obdobie a ten istý fenomén sa opakoval. Teda Niger nie je krajinou pôvodu migrantov. Je to e, tranzitná krajina. Hlavné mesto severného regiónu Agadez. Agadez znamená, e, že tam ľudia prichádzajú, dokonca aj samotný názov hovorí prísť, pozrieť sa a odísť. Teda v súčasnosti tento fenomén e, sa veľmi rozšíril a to až natoľko, že Niger v roku 2015 e, prijal zákon, ktorý stanovuje, e, že prevádzanie migrantov je trestnou činnosťou, teda akékoľvek napomáhanie migrácie je trestným činom. Tento zákon dodržiavame, je to zákon našej republiky a vďaka nigerskej vláde, vďaka veľkej prezieravosti nášho prezidenta sa podarilo tento zákon presadiť. Potom sú aj ďalšie zákony, ktoré súvisia s územnými právami ľudí. V súčasnosti kandidáti migrácie sú ešte stále početní. Tí, ktorí ich chcú prevážať, sú tiež v veľkom množstve. Ak by sme chceli zhrnúť, ako sa tento zákon dodržiava, teda tento zákon 036 z roku 2015 Tí, ktorí sa dopúšťajú teda e, tejto činnosti, sú zadržaní, sú vo vezení. E, potom sa teda rozhodlo, že je potrebné presadiť program spätného zariadenia. Znamená to, že 15 655, ak sa nemýlim, osôb sa to týka. Chcel by som oceniť prístup Európskej únie. Myslím, že Európska únia e, podporila finančne mnoho projektov, ktoré sa týkajú osvety, informovanie ľudí, aby sa neuberali na túto cestu, že je to nelegálne, že je to nebezpečné. A tiež, čo sa týka ochrany kultúrneho dedictva e, mesta Agades a tiež procesu opätovného zaradenia do spoločnosti pre týchto bývalých e, prevádzačov a pašerákov. Celá táto dynamika Eh, vznikla vďaka Európskej únii. Sú tam aj rôzni iní medzinárodní aktéry, vidíme ich priamo na mieste, aj oni robia záslušnú činnosť. Medzinárodná organizácia pre migráciu, ďalej spolupráca s Nemeckom, s Belgickom, s Luxemburskom a mnoho iných krajín sa angažuje priamo. A tiež samozrejme Spojené štáty americké. Títo všetci aktéry nám pomáhajú presadiť opätovné zranie do spoločnosti týchto ľudí, ktorí sa venujú nelegálnej migrácii. Ja za seba môžem povedať, že považujem otázky migrácie za naozaj kľúčové v našom regióne Agades. Je to dôležité z ekonomického hľadiska. Je treba ľudí presvedčiť, aby presedlali na inú činnosť, na iný zdroj živobytia. Je to pri tom činnosti veľmi lukratívna, veľmi zisková. A potom s tým súvisí ďalšie sektory, tí, ktorí majú vozidla, ktorí majú domy, reštaurácie, tí, ktorí robia náklady, potom tí, ktorí robia e, rôzne súbory vybavenia migrantov, teraz zahrňa to rozličných aktérov. Spolu s pomocou Európskej únie Niger našiel hodný e, spôsob prístupu k týmto projektom, opätovné zaradenie týchto ľudí do spoločnosti, ale tiež e, vďaka tomu sa nám darí presadzovať tento zákon v praxi. Našou hrdosťou v súčasnosti je tento zákon 036 z roka 2015. Všetci v Agadezi poznajú tento zákon presne podľa tohto čísla. Musíme to dotiahnuť až do konca. Tento zákon má za cieľ ostrániť nelegálnu migráciu. To sú zahrania dva aspekty. Jednak aspekt rozvoja, ale tiež ďalší aspekt, o ktorom sa hovorí vo vašej správe, a to súvisí so zložkami obrany a bezpečnosti. E, v e, našom regióne zomierajú ľudia, zomierajú ženy, deti, migranti. Sú to v istom zmysle nevinní ľudia, sú to obete. Tí, ktorí sa snažia na nich obohatiť, obohatiť na ich utrpení, ich nechávajú trpieť v púšti. Púšť sa stala cintorínom mnohých migrantov. Títo mladí ľudia potrebujú našu pomoc, našu podporu, aby existovala migrácia, ale riadená, kontrolovaná s ľudskou tvárou, teda migrácia, o ktorú sa všetci snažíme, aby títo ľudia mali budúcnosť. Myslím, že už som hovoril dosť dlho, neviem, či pán predseda ešte môžem pokračovať, alebo či už to musím uzavrieť. Ešte raz sa chcem poďakovať. Ja som vlastne prišiel s tým, že som toho chcel povedať veľa. Môžem povedať, že budeme naďalej pokračovať v spolupráci, ale naozaj sme prišli preto aby sme sa s vami mohli rozprávať. Je to pre nás veľká eh, podsta byť tu dnes s vami. Nie je to, teda naša krajina, krajina Niger, nie je krajinou pôvodu, je to tranzita krajina. Ďakujem ešte raz za vašu podporu, za vašu pomoc. Verím, že budeme pokračovať v tomto duchu aj naďalej. Ďakujem za pozornosť a za slovo, pán predseda. My sme tiež veľmi hrdí na to, že ste prišli pán Agali. Ja som tak trošku možno e, neuvážene povedal, že tu máme dnes teplé počasie. Pre vás to zrejme príliš teplé nie je, keďže ste prišli zo Sahary. V každom prípade pre nás je to dosť teplé. Kolegovia, ktorí u vás boli, vedia, ako teplo tam máte. E, u nás sa však e, tie teploty už príliš viac nahor nedokážu vyšplhať. Potom bude ešte priestor neskôr na otázky. Hlavný hlavné centrum v Agadezi e, vedie Medzinárodná organizácia pre migráciu. My s nimi máme intenzívne interakcie. Pán Patriska Sada je osobitným odborníkom pre tento región, špecializuje sa na krizové oblasti. Teraz mu dávam slovo na 5 minút, nech sa páči. Ďakujem, že Môžeme kolegov informovať, že návšteva regiónu Agades a naše cesta do prijímacieho centra berieme teda. A druhak, čo sa týka prepojenia medzi otázkami bezpečnosti, rozvoja a migrácie, podľa s podporou Európskej únie rôznych oblastí a operácií, ktoré sa spustili, bolo možné dosiahnuť tento pokrok zložitým e, životným podmienkám, sú taktiež vystavení riziku e, zneužívania, teda ešte stále tieto problémy pretrvávajú a to, že počty klesajú to ľuďom, ktorí žijú v týchto zložitých podmienkách. Tiež e, sa snažíme poskytovať im rôzne formy ochrany. Sú to krajiny, kde je voľný pohyb, tak povediac, teda Tí, ktorí sú dva dní predtým, ako prišla záchrana, tiež vidíme, že e, čoraz viacej migrantov opúšťa. Vieme, že pokiaľ nebude mať nejakú legálnu alternatívu, tak bude ťažké plne zvládať. Taktiež, čo sa týka prepojenia bezpečnosti a rozvoje pomoci kolegovia hovorili o nigeň ľudských bytostí a taktiež štruktúry je treba zaručiť, aby bolo jasné, že migrácia nesúvisí len s otázkou bezpečnosti. Treba, alebo že musia zbierať migrantov, ktorí boli niekde vyhodení uprostred tej trasy niekde napríklad byl Ruak Ronion, ktorú tu týto vítam. Anabel, prosím. Ďakujem pekne. E, aj my ďakujeme za pozvanie na toto stretnutie, aj za účasti našich e, kolegov z Nigeru. E, vzhľadom na to, že fenomén migrácie je, je veľmi relatívny v kontexte Nigeru, tak ako to už e, popísal aj pán poslanec Engel. Máme viacero informácie, ktoré by sme radi e, posunuli aj vám a tiež máme isté aspekty, ktoré nás znepokojujú. Ako tu už zaznelo, situácia v Nigeri úzko súvisí so situáciou v Líbii a s celým regiónom Niger sa snaží e, stať krajinou, ktorá bude poskytovať ochranu buď ľuďom, ktorí utekajú z Líbie, Všetci poznáme, že prebieha proces evakuácie. Súvisí to s hroznými podmienkami zadržiavania v libyských eh, centrách a tento smer prebieha smer k Nigeru. Táto situácia v Libii teda s tým veľmi úzko súvisí a ďalším zdrojom eh, sú ľudia, ktorí sú priamo v Nigerii, ktorí tam chcú ostať to by som rada dodala, že celkovo sa dá povedať, že Niger je krajinou tranzitu, ale je to aj krajina e, cieľová. V niektorých prípadoch e, je to krajina, v ktorej sa mne uchádzajú o azyl viac ako 60 tisíc utečencov z Mali a viac ako 100 tisíc e, utečencov z Nigérie hľada útočisko v Nigerii. Pre nich je to krajina azylu. A tiež pre niekoľkých, e, ktorí neprešli cez Líbiu, ale prišli priamo do Nigeru a žiadujú v Nigerii o azyl. Aký je teda cieľ, aké sú ciele UNHCR v tomto kontexte migrácie? Snažíme sa o to, aby ľudia, ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu, aby e, sa dostali k azylu a tiež im chceme poskytovať e, pomoc a nájsť nejaké vhodné, udržateľné riešenie na ich situáciu. Tieto azylové systémy e, majú rôznu podobu, legislatíva v krajine sa snaží vysporiadať s týmto fenoménom. E, je tam snaha registrovať osoby, poskytnúť im dokumenty, evidovať žiadosti o azyl a tak ďalej. Niger pre niektorých e, to bude krajina, v ktorej osadnú žiť, v iných prípadoch e, sa tieto osoby usídlia v iných e, krajinách. Tieto riešenia sú k dispozícii aj pre osoby, ktoré odišli z Líbie. Viac ako 2000 ľudí bolo evakuovaných aj v spolupráci s nigerskými orgánmi z Tripolisu alebo e, z okolitého regiónu do Niem. To zahrňa tiež zhruba 20 až 25 maloletých bez prievodu. V súčasnosti 141 osôb z tohto počtu sa mohlo dostať e, späť z Nigeru na základe dohody s Nigerom. Okrem toho zhruba 100 ľudí, utečencov, tiež sa mohlo vrátiť e, späť Nigeru bez toho, aby museli odísť z Líbie. Ďalej druhý aspekt Agades, e, o tom sme už tiež hovorili. Je to migračná križovatka už niekoľko mesiacov, je tam veľmi znepokojujúca situácia, je tam viac ako 2000 e, osob zo Sudánu, po väčšine sú to utečenci. Ešte stále pozostávajú po väčšine z maloty bez prievodu a tiež sú to v mnohých prípadoch ľudia, ktorí sú obeťami pašerákov. Žiaľ, tieto čísla sa zrejme budú zvyšovať v najbližších týždňoch a mesiacoch a to je najmä veľmi znepokojujúce. Otvorili sme zastúpenie koncom roka 2017 v Agedesi a taktiež sme otvorili prijímacie centrum pre tie najzraniteľnejšie skupiny. Toto všetko prebieha v úzkej spolupráci s miestnymi regionálnymi orgánmi, a so všetkými partnermi občianskej spoločnosti a tiež s Medzinárodnou organizáciou práce. Vnímame štyri hlavné výzvy, ak by som to mohla takto zhrnúť z nášho pohľadu. A v tomto migračnom kontexte nehovorím o utečencoch z Mali alebo z Nigérie teraz. Sudánske skupiny Vagades títo ľudia sú ďalej. Po druhé, aj toto už zaznelo, v ale aj inde miestne obyvateľstvo, príjímacie obyvateľstvo e, sa môže cítiť trošku zanedbané tým, že sa venuje taká veľká pozornosť migrantom a utečencom v ich krajine, na ich území, teda je najmä čo sa týka hospodárskej obnovy, ako tu už zaznelo. Ďalej, tretia výzva ľudia, ktorí sa vracajú z Alžírska, ako už povedal kolega z IOM, je ich čoraz viac, v súčasnosti viac ako 8 tisíc, to má destabilizujúci efekt na región Agadesu ešte o niečo viac, najmä vzhľadom na to, že plnohostiel spolu s nigerskými orgánmi tomu, aby sa dodržiavala zásada vracania, aby sa nikto nemal povinnosť vrátiť do krajiny v regióne, ktorá by nebola bezpečná pre nich. Ďakujem pekne za pozornosť. Veľmi rada odpoviem na prípadné otázky. Thank you very much. And finally we... Ďakujem. A na záver budú sa vyjadrať zastupcovia dvoch medzinárodných mimovládok v regióne. Samozrejme, miestny mimovládok je tam veľa, s tými sme taktiež boli v kontakte, ale je tu riaditeľ Európskej kancelárie Červeného kríža na 5 minút. Ďakujem. Ehm, to, že som jedným z posledných rečníkov, má plusy a mínusy. A môžem sa sústrediť s politikou EÚ. Budem hovoriť po francúzsky. V Nigerii je eh, hnutie Červeného kríža veľmi významne zastúpené v súčasnosti. V tomto mesiaci sme to vypočítali, takže je tam 9 eh, národných eh, združení. Zameriavame sa na potravinovú pomoc, na pomoc v oblasti zdravotnej starostlivosti, taktiež pomáhame rodinám. To sú základné služby, ktoré Červený kríž poskytuje. Niektorí títo aktéry sú tam už dlhodobo prítomní, zastúpení poskytujú e, taktiež rôzne služby u migrantom od roku 2020. zdravotnej starostlivosti, sociálnej ochrany. Tiež e, poskytujeme školenia prvej pomoci, ako aj e, pomoc v rámci prvej pomoci. Je to služba, ktorá je k dispozícii už niekoľko rokov. Tiež tam vznikli testovacie centrá na HIV AIDS a taktiež iné e, pohlavné choroby. E, to poskytuje e, Dánsky Červený kríž a Francúzsky Červený kríž. Tiež existujú aj ďalšie programy, pilotné programy. Nebudem tu v rámci týchto operácií. Nepracujeme v izolácii, Ak by som mal zareagovať na kolegov, ktorí sa už vyjadrili, bola podpísaná dohoda s IOM v prípade Nigeru, kde sa IOM tiež už žiadosti o návrat. A to isté platí aj pre eh, Vysoký komisariat pre utečencov. Pred dvoma mesiacmi sme vyslali dvoch kolegov z Britského Červeného kríža do Nigeru. Tí sa venujú eh, zriadeniu rodinných väzieb eh, v prípade migrantov, ktorí sa presúvajú z Líbie akcií e, je potrebné prispôsobovať sa potrebám veľmi konkrétnym. Najmä sú potrebné mobilné jednotky pomoci. Často totiž migranti e, sa neodvážia prísť do zdravotníckých centier, preto sa snažíme poskytovať im tieto mobilné jednotky po prihraniciach s Libou. Jednak nedávna pozornosť Európskej únie týmto krajinám, teda tejto krajine, najmä čo sa týka financovania a programov, ktoré zahrňajú viacerých aktérov, to trošku poznačilo vnímanie humanitárnej plniť. My za Červený kríž môžeme povedať, že sa snažíme rozvíjať e, zdravotnú pomoc a tiež sa snažíme zvyšovať kapacity miestnych aktérov, ktoré znižili Dá sa teda povedať, e, že presvedovanie zákona z roka 2015 výrazne prispelo k zníženiu týchto migračných e, tokov z Líbie do Európy. Vážení poslanci, my ako humanitárna organizácia chceme zvorazniť, že dodržovanie tohto zákona aj keď to prispelo k zníženiu počtu migrantov, ktorí sú v pohybe, teda neregulárnych migrantov v Agadesi, predsa len to má e, dopady e, na ľudí a na to chceme upozorniť. poprvé v tomto antimigračnom prostredí, čoraz agresívnejšom, vidíme, že sa prehlbuje problém policajných násilných zásahov. To sa týka celej migračnej trasy. Tu vychádzame z našich interakcií s migrantami. Tiež vychádzame z našich diskusí s nimi a pravidelne e, tiež e, dochádza k konkrétnym zraneniam, ku kopancom a k rôznym iným e, používaniam násilia kontexte konkrétne Akadesu, kde sa migranti vnímajú ako e, nelegálni jedinci. Čoraz viac e, je takýto migrant e, odsúdený pohybovať sa na periférii mesta Akades a vlastne aj preč z dohľadu všetkých sociálnych služieb má čoraz menej prístup k zdravotnej starostlivosti, k potravinám, nemôže si vlastne ani výsť von nakúpiť na trh, pretože sa bojí, že ho policia zadrží a že ho zatkne a uväzní. To teda spôsobuje problémy z hľadiska toho, že mm, títo migranti sú e, zdržiavaní v týchto periférnych oblastiach my na našich pravidelných cestách e, do tejto zóny geta vidíme, že migranti aj v prípade, že sa zrania, keď im navrhneme zdravotnú starostlivosť e, niekde v zdravotníckom centre, odmietajú túto pomoc, niekedy sú dokonca vo veľmi vážnom zdravotnom stave a, a nechcú prijať zdravotníckú starostlivosť, pretože sa boja. Okrem toho, čoraz viac e, sa stáva, že rizika pre migrantov sú čoraz väčšie, ako boli v minulosti. Obchodníci, ktorí sa ešte odvážia prevádzať migrantov, žiadajú čoraz viac peňazí. Migranti sú opustení eh, na púšti, pretože prevádzači sa boja, že ich policia chytí sa e, situácia migrantov v Agadesi ešte ďalej zhoršuje. E, žiadame o to. Sa prihláste pán Kost, pán Štetina, pani Žiroka, ešte niekto iný, pani Lambert, pani Spinelli, všetci chcú hovoriť. Zlivo čakali, ospravedlňujem sa. Môžete hovoriť iba chvíľku, prosím, lebo to vyzerá, že všetci kolegovia sa chcú prihlásiť o slovo a naši kolegovia, africkí poslanci prišli z ďaleka, tak aby mali čas sa ešte vyjadriť k otázkam. Takže ako pozvanie na túto diskusiu, ako ste povedali, myslím si, že popis aktuálnej situácie a rôznych krokov našej komplexnej stratégie v oblasti migrácie, toto všetko nájdete v správe, implementačnej správe tohto dokumentu, že nám ide o komplexný prístup k migrácii cez e, stredomorskú trasu v súlade s medzinárodným právom a v spolupráci s partnermi aj v rámci IOM a UNHCR. Čo sa týka Libie, tak tam sa sústredíme predovšetkým našich systémov v súlade s medzinárodnými štandardami. A tieto procesy prebiehajú, prebiehajú paralelne s procesom e, šírenia osvety v ľudských právach a ich dodržiavaním. Čo sa týka štatistík ohľadom ľudí, ktorí boli bezpečnení v rámci systému presidlovania, taktiež členské š- tie osoby, ktoré členské štáty premiestnili priamo do Nigeru. V Líbii tam ide predovšetkým o to, že treba pokračovať v režime presídlovania a je treba taktiež použiť e, núdzový tranzitný mechanizmus a urýchliť proces presídlovania. Čo sa týka európskeho financovania a spolupráce s Africkou úniou a taktiež špecifickou task force e, OSN, tak tam máme spoluprácu napríklad aj s Tripolisom, kde naďalej Európska únia bude finančne prispievať. Budeme naďalej rozvíjať recepčné príjmacie centra v súlade s medzinárodnými štandardami Nigeru. Tak ďakujem za informácie, ktoré ste nám poskytli. Taktiež tomu prostredníctvom určitých projektov, aby sa poskytli Taktiež nové pracovné príležitosti, realizačné projekty v regiónoch, ktoré susedia s Nigériou, aby sa bojovali proti extrémizmu. Máme tam mnohých príjemcov, ktorí prešli týmito školeniami a taktiež nám tam ide o to, že musíme pomoc krajine priamo a jej hospodárstvu. Nebudem hovoriť o trastovom fonde, lebo to už tu zaznelo a nemám príliš veľa času, ale je dôležité povedať, že keď Niger bol predsedníckou krajinou e, Sahel, Sahelskej peťky, tak e, vykonal dôležité kroky v súvislosti so zaručením bezpečnosti v otázke migrácie, a pracoval na tom, aby boli znížené toky tranzitných migrantov v krajine a taktiež, aby sa zvyšila miera úrovne ochrany utečencov a migrantov v krajine. Požiadali ste ma, aby som hovorila krátko, niektoré veci už povedali naši partneri, takže to je z mojej strany všechno, všetko a som pripravená teraz na vaše otázky. Ďakujem za to, že ste hovorili krátko, skutočne. A sú tu aj vaši kolegovia z generálneho rediteľstva ECO a ďalší. Ďakujem za vašu prezentáciu. A teraz prvý poslanec hovoriť pán Köster. Ďakujem. Vážení experti, vážení kolegovia, vážení zastupcovia Národného nigerského parlamentu, dnes sme si vypočuli mnohé informácie boli zaujímavé. Ďakujem vám za tieto prezentácie. Je pozitívne, že Európska únia a jej členské štáty majú takýto veľký záujem, predovšetkým obraz Sahelu, ale pochybujem dosť, že sa nám podarilo dosiahnuť nejaké udržateľné riešenia. Niekedy mám dojem, že miesto toho, aby sme podporovali africké krajiny, aby hľadali hodné riešenia, tak len oddelujeme múry našej pevnosti Európa, aby sme migrantov udržali mimo EÚ. Nedávne návštevy európskych lídrov v afrických krajinách boli motivované predovšetkým strachom z migrácie do európskych krajín a išlo im o to, aby sa našli tzv. riešenia, ktoré by zabranili Afričanom prísť sem. Výsledkom takýchto schôdzí je často to, že tu je katastrofálny prístup k migrácii z hľadiska humanitárneho, že dochádza k viacerým umrtiam migrantov na mori alebo na pušti než predtým, ako už tu zaznelo. Hospodárska politická nestabilita, predovšetkým v oblasti subsahárskej Afriky, toto je priamy výsledkom koloniálneho vykorisťovania a záver kolonializmu bol taký, že teda Afričania sa dostali k svojmu vlastnému bohatstvu konečne. No ale čo sa týka financí, ktoré putujú do tohto regiónu, tak riešenie je skôr také, že chceme, aby boli zakopané mŕtvoly tí, ktorí tam prišli o život. A toto bráni voľnému pohybu ľudí v tomto regióne, napriek tomu, že to politického, sociálneho, hospodárskeho pohľadu je úplne bežná vec. Možno, že kolegovia z Nigeru to môžu lepšie vysvetliť. Toto taktiež prispieva k väčšej nestabilite v regióne, pretože otázka napríklad radikalizácie sa nerieši. Stabilita a bezpečnosť tu nemôžeme dosiahnuť len tak, že budeme podporovať ozbrojené sily, ale tak, že vytvoríme spoločnú víziu do budúcnosti pre mládež v oblasti subsahárskej Afriky a na inej úrovni, že uznáme Afričanov ako našich susedov a partnerov a prekonáme storočia rasovej, aby sa teda hostia mohli vyjadriť ešte k vašim pripomienkam otázkám. Takže pani Juroka. a vítam toto úprimné popísanie situácie na, na mieste alebo v teréne je šokujúce, že migranti tam musia čeliť takýmto podmienkam a tí, ktorí sa o nich starajú, sú v rovnako ťažkej situácii s migráciou. Čo to presne znamená a ako to v praxi vyzerá? Máte stabilnú krajinu, takže ľudia nechcú odtiaľ odchádzať. To ste povedali. Takže ja gratulujem k dobrej práci, ktorú robíte a chcela by som vám poďakovať nielen za to, že riešite otázky vašich, problémy vašich vlastných katastrofálnych výsledkov napriek medzinárodnej a pomoci, pomoci zo strany EÚ. Je tam pomoc zo strany taktiež miestnych ľudí. Ako antropologička som videla v európskych eh, migráciách podporu a ubytovanie, zásobovanie. Takže o tomto je taktiež treba hovoriť. Títo ľudia možno niekoľko mesiacov sú na ceste. Hovorilo sa tam o biznise s migráciou, ako keby to bol nejaký špecifický hospodársky sektor. Máte s týmto do kontaktu a čo by ste tam odporúčali robiť? A ešte, prosím, opakujem moju otázku. Zajímalo, zaujímal ma ten zákon z roku 2010, ktorý kriminalizuje všetko, čo súvisí s migráciou. Ďakujeme pani Spinelli. To cieľa je dôležité, aby Európa zachovala svoje slúby. K ním patrí aj e, presídľovanie osôb, evakuácia tejto súvislosti e, presídlených osôb bolo iba 30. A chcela by som sa e, spýtať e, našich otázka pre pána Saminu, na akom právnom základe k 1. máju boli tí vojenská pomoc podľa mňa prevažuje, je ktorý eh, destabilizuje eh, toky a eh, vlastne kriminalizuje obávam týchto dvoch medzinárodných organizácií. Ďakujem. Pani Lambert, potom pani Sargentini, kolegovia, nehovorte dlho, aby naši hostia mali čas ešte odpovedať. Ako viete, tak to je to aj prípade iných vypočutí. Ďakujem. Mám pár otázok priamo pre našich afrických poslancov, ktorých to veľmi rada vierí. Parlament sa snaží zaručiť, že to bude spolu v súlade. Takže tá súdržnosť, o ktorej príklad na mnohých miestach pokiaľ príde policajné násilie voči jednej časti obyvateľstva, tak tamto. Keďže máme málo času, tak